Milí kolegovia, podľa programu e, Nasleduje správa pani Andrikiene o ľudských právach vo svete v roku 2009 a politike Európskej únie v tejto oblasti. Slovo dám najprv pani spravodajkyni na 4 minúty. Pirmininke, aš kalbėsiu lietuviškai. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Budem hovoriť po litovsky. Um, tá diskusia na plenárnom zasadnutí má veľký význam, pretože je to prvá politická diskusia od začiatku fungovania. Uh, E, táto e, diskusia e, nadvezuje na, respektíve predchádza uzneseniu, ktoré bude prijaté zajtra, pokiaľ ide o politiku Európskej únie v tejto oblasti. Pani Ashton nemôže byť braná na zodpovednosť za všetky aktivity, ktoré sa vykonali v období 2008-2009, lebo v tom čase ešte pani Ashton nemala na starosti Európsku službu pre vonkajšiu činnosť. My si uvedomujeme túto zodpovednosť, ktorú má pani Ashton a ubezpečujeme ju, že my e, zo strany Európskeho parlamentu urobíme všetko preto, aby aktivity v oblasti zahraničnej politiky boli skutočne naplnené. E, e, uplynul rok od nadobudnutia účinnosti Lisabonskej zmluvy a my by sme chceli vyslať jednoznačné posolstvo všetkým európskym inštitúciám. Európsky parlament opakuje, že nová služba pre vonkajšiu činnosť musí pripisovať osobitný význam obranie demokracie vo svete a ochrane ľudských práv všade vo svete. To sa musí e, odraziť aj v štruktúre tejto služby. Je potrebné, aby to, na to prihliadlo DG, ktoré má na starosti ľudské práva. Musíme sa vyhnúť tomu, aby otázka ľudských práv e, zmizla z e, programu a z náplne tejto služby. Preto Európsky parlament navrhuje, aby sa v kontexte tejto služby vytvorili funkcie osobitných zástupcov pre ľudské práva. Títo zástupcovia by pracovali tam, kde Európska únia nemá diplomatické zastúpenia. Títo e, zástupcovia by mali mať jasný mandát úrad pre oblasť ľudských práv v krajine, ktorej by pôsobili. Je potrebné, aby existovala skupina takýchto, eh, takýchto zástupcov a aby väčšina členských štátov túto myšlienku podporila. Zajtra budeme hlasovať v Európskom parlamente a budeme diskutovať o politike Európskej únie, ako aj o aktivitách Európskej únie v najrôznejších oblastiach ako je zrušenie trestu smrti, boj proti e, terorizmu, boj proti e, zneužívaniu e, žien a detí, boj za náboženskú slobodu a podobne. My v našej správe hovoríme o aktivitách Európskej únie na medzinárodných porách, ako je OSN v oblasti ľudských práv a takisto hovoríme aj aj o e, medzinárodnej spolupráci. Tá správa, ktorú som vypracovala, dostala podporu veľkého počtu poslancov, kolegov, ako aj výborov. Zároveň e, ju schválil výbor pre zahraničné záležitosti, kde e, nebol nikto proti a len štyria sa zdržali. My E, hovoríme o konkrétnych príkladoch. Ja by som sa chcela dnes zmieniť o dvoch z nich. Ako viete, e, parlament mal odovzdať Sacharovú cenu pánovi Giermovi Pariňasovi, čo sa nemohlo urobiť, pretože pán Pariňas nedostal povolenie vycestovať do Európy. Dúfame, že vy e, budete na túto okolnosť prihliadať a že nájdete spôsob, ako vyjadriť naše poľutovanie kubanskej administratíve. Chcela by som upozorniť aj na iný prípad, o ktorom hovorím vo svojej správe. Ruský Eh, súd dnes má vyniesť rozsudok v procese, ale z neznámych dôvodov bolo eh, pojednávanie odročené. Ide o eh, súdne konanie proti pánovi Chodorkovskému a pánovi Lebedevovi. To svedčí o tom, že právo sa v Rusku nedodržiava a chcem, aby ste na toto upozornili, že aj Rusko musí dodržiavať tieto práva pravidla. Pán prezident Medvedev vyjadril e, želanie modernizovať svoju krajinu a toto je príležitosť, aby tak urobil. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz dáme slovo vysokej zástupkyne Európskej komisie pre zahraničné záležitosti, pani podpredsedničke komisie Eštonovej. Ďakujem vám pekne, pani predsedajúca, vážení poslanci. V piatok sme oslavili Medzinárodný deň ľudských práv. Táto téma počiarkla prácu jedincov a organizácií na celosvetovej scéne, ktorí bojujú proti porušovaniu ľudských práv, špecificky proti diskriminácii. Počas posledného roka som sa stretla e, so Šrinou Bády z Iránu, nositeľkou Nobelovej ceny, a e, rovnako e, s komisárovi pre ľudské práva, doktorovi, doktorom Sujarovi Sarangom a s ďalšími bojovníkmi za ľudské práva na celom svete a naďalej tak budem aj robiť. Ako som už vyjadrila aj skôr, Očakávam od svojich kolegov v Bruseli a zároveň od šéfov našich delegácií, že budú robiť to isté. Pred šiestimi mesiacmi som pred vami stála, aby som vám predstavila prvú víziu toho, ako by Európska únia mala vykonávať svoju politiku v oblasti ľudských práv. Dnes vám chcem podať správu o tom, ako túto prácu chceme ďalej rozvíjať a ako, akú cestu vidím dopredu, teraz keď máme Európsku službu pre vonkajšiu činnosť. Ale v prvom rade som veľmi vďačná doktorke Andrikieny za jej správu, ktorá zodpovedá ktorá odpovedá na výročnú správu Európskej únie o ľudských právach a vytýčuje víziu parlamentu. Víziu, akým spôsobom máme náš prístup k ľudským právam spraviť efektívnejším. Je to ambícia, ktorú silne zdieľam. Rozsah krokov Európskej únie a víziev, ktoré pred nami stoja, je pomerne široký a pred Európskym parlamentom je správa, ktorá hovorí o úročníkoch na ľudské práva, využívanie nových technológií, ktoré obmedzujú využívanie e, slobod, práva na slobodného pre, slobodný prejav. Chcem vzdať hold pani Andrikieny za to, že dala dohromady viac ako 400 pozmeňujúcich návrhov v tomto obrovskom, informatívnom a mimoriadne užitočnom dokumente táto správa pokrýva veľmi veľa tém a veľmi rada by som sa dotkla troch dôležitých tém počas posledných mesiacov. V prvom rade Európska únia pracovala tvrdo na tom, aby sme zdôraznili tému ľudských práv na multilaterálnej scéne v úspešnom, pri úspešnom zasadnutí eh, Rady pre ľudské práva na, na Rade OSN sme, eh, sme mali pevnú pozíciu pri celom rade eh, špecifických uznesení, ktoré sa napríklad týkalo flotily do Gazy a ďalších v rámci Výboru pre ľudské práva Európska únia dosiahla aj svoje ciele. A síce bola to uznesenie o Barme, eh, RPKK e a treste smrti. Tu sme mali veľkú podporu väčšiny, rovnako ako sme podporili aj kanadské uznesenie o Iráne a európske uznesenie o eliminácii náboženskej intolerancie. Opäť sme dosiahli veľký koncenzus. Po druhé, ako sme oznámili aj v júni, e, začali sme pracovať na niektorých z politikách EÚ v oblasti ľudských práv. Je to inkluzívny proces a tu som žiadala vstup od členských štátov, e, poslancov e, parlamentu, najmä od pani Hautala, aj podvýboru pre ľudské práva tohoto parlamentu, rovnako ako aj od akademikov a mimovládnych organizácií. Budem žiadať od svojich poradcov, aby zvážili tie hlavné témy, ktoré vystúpili z týchto konzultácií a poradili mi, ako ich najlepšie uviezť do praxe. Budem sa spoliehať na kontinuálnu podporu Európskeho parlamentu v tomto úsilí. Po tretie, začali sme pracovať na zosúladení eh, mozaiky politík, ktoré vznikli počas posledných desetich rokov a ktoré vytvárajú európsku politiku v oblasti ľudských práv a je hlavné usmernenia. Nástroje, ďalšie nástroje, usmernenia, ktoré máme pre podporu a propagáciu ľudských práv sú tu dobré dôvody, prečo eh, politika prerastla takýmto organickým spôsobom. A zároveň sa zdá, že to je dobrý čas na to, aby sme to zhodnotili a posunuli sa niekam ďalej. No a čo sa týka tejto, tejto priebežnej práce, tak tu vidím tri hlavné línie pre ďalšie konanie. V prvom rade tu je potreba Európskej únie, aby sa vyjadrila k ľudským právam na globálnej scéne, aby sme posilňovali naše aktivity na pôde OSN a zároveň, aby sme odolávali tým pokušeniu e, rozbi, rozpúšťať medzárodné štandardy. Potrebujeme hľadať inovatívne spôsoby, ako pracovať s partnermi v tretich krajinách, aby sme propagovali naše vzdielané hodnoty. Ako sa nám úspešne darilo na, pri hlasovaní e, na valnom zhromaždení OSN OSN proti eh, trestu smrti. Rovnako musíme zabezpečiť aj to, aby naše vlastné, aby naše vlastné kroky obstali v medzinárodnom porovnávaní. Musíme eh, brať do úvahy individuálnu situáciu, čiže musíme mať lokálne stratégie pre ľudské práva pre každú krajinu. Reviduj, musíme revidovať svoje priority a musíme čo najefektívnejšie využívať nástroje, ktoré máme k dispozícii. Napríklad zdieľať skúsenosti v oblasti ochrany detí, eh, internetu alebo ako najlepšie bojovať proti detskej práci. No a po tretie, ľudské práva musia byť viditeľným spôsobom v strede našich, eh, našej vonkajšej činnosti. Čiže musíme prepájať ľudské práva do aktivít, do všetkých aktivít, ktoré robíme v rámci vonkajšej služby a okrem toho eh, musíme, eh, musíme vlastne všetky naše vonkajšie činnosti, čo je rozvojová pomoc, obchod a tak ďalej, do všetkých týchto tém musíme prepájať ľudské práva Musíme to budovať z pohľadu centra, rovnako ako aj na úrovni našich delegácií, tak aby sme dokázali monitorovať situáciu v oblasti ľudských práv a aby sme implementovali efektívnym spôsobom naše ciele e, v stratégii ľudských práv. Ľudské práva sú jadrom našej európskej identity a presahujú až do, toho, do všetkého, čo robíme vo, na svetovej scéne. Musíme propagovať hodnoty v rôznych kontextoch a s rôznymi partnermi. Na multilaterálnom kontexte a zároveň aj formou podpory občianskej spoločnosti. Chceme financovať špecifické projekty pre ľudské práva vo viac ako 100 krajinách viac ako 10 rokov od prvého oznámenia Európskej komisie o ľudských právach a zároveň v spojitosti s vytvorením služby pre vonkajšie vzťahy chcem vás uistiť, že naša politika v ľudských právach je efektívna, inovatívna a presne zacielená tá hlavná arianina nit, ktorá prechádza všetkými našimi e, aktivitami v oblasti zahraničnej činnosti. Je to zlatý štandard, ktorý sa držíme. A práve preto vítame tento príspevok, ktorý je v podobe tejto správe. A opäť by som to chcela ukončiť tým, že zablahožám Gilermovi Fariňasovi k jeho Sacharovej cene, ktorá mu bola udelená dnes. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dostanú slovo rečníci, ktorí vystúpia v mene politických skupín. Začneme rečníkom v mene EPP. Eh, e Je to pán, pán pani poslankyňa Vajdere eh, za, na 1 minútu 30. Nech sa páči. Ďakujem, e, pani predsednička. V prvom rade by som chcela zablaželať pani Andrej Kiene k tejto správe, ktorá bola prijatá takmer jednomyselne. Ďakujem aj pani Eštonovej za jej veľmi vyčerpávajúci príhovor. E, správa o situácii ľudských práv vo svete ukazuje, že táto situácia je kritická aj v krajinách, s ktorými Európska únia po dlhé roky vedie dialog pre oblasť ľudských práv. Patrí, platí to napríklad napríklad pre Rusko, ktoré a, a takisto pre Gruzinsko. Mnohí e, sa napríklad nemôžu e, na, vrátiť do Abchádzka alebo do Južného Osecka a z tohto dôvodu by som chcela upriamiť vašu pozornosť na túto otázku. Je nepriateľné, aby Európska únia vyvíjala úsilie a vynakladala prostriedky bez akýchkoľvek výsledkov. Z tohto dôvodu je jasné, že v politike ľudských práv je potrebné dosiahnuť zlepšenie. V prvom rade je potrebné vypracovať jasnú stratégiu ľudských práv, ktorá ustanovuje nielen povinnosti, ale aj také e, možnosti, ktoré zaručia vyhodnotenie e, výsledkov a prispôsobenie politiky. Po druhé, hodnotenie situácie ľudských práv musí vychádzať z našich skúseností a z niektorých definovaných kritérií. My nemôžeme meniť stanoviska v dôsledku tlaku tretich krajín alebo hospodárskych záujmov. Po tretie, musíme viesť konzultácie s mimovládnymi organizáciami, aby sa zaručilo uplatňovanie ľudských práv. Toto musí byť jedna z priorít Európskej služby pre vonkajšiu čin, činnosť a pre naše vzťahy s tretimi krajinami. Ďakujem. Ďakujem pekne. Za SND dávam slovo pani De Kaiser na dve minúty. Ďakujem, pani predsednička e, e, E, táto správa je veľmi vyčerpávajúca, pokiaľ ide o ľudské práva, ale má aj isté nedokonalosti. E, dosť ťažko sa číta, ale e, bolo potrebné do nej zapracovať 423 pozmeňujúcich návrhov a skutočne treba zablahoželať pani Andrikiene, že to zvládla. Pokiaľ ide o európsku politiku v oblasti ľudských práv, to je veľmi komplexná záležitosť záležitosť. Z toho dôvodu e, pani Eštonová aj pani osobitná spravodajkyňa pre e, ľudské práva je potrebné, aby e, príslušný personál dostával potrebné vzdelávanie v oblasti ľudských práv. A pokiaľ by parlament si želal, aby takéto štruktúry boli vytvorené, tak by to neznamenalo byrokratizáciu tejto oblasti, ale naopak. Ak táto táto správa e, nehovorí o e, niektorých e, porušovaniach, ktorý, ku ktorým dochádza ešte stále vo svete, tak to neznamená, že nie je dobrá. Je potrebné, aby sa neprestajne otvárali nové témy na dialog. Preto je potrebné, aby sme ocenili bohatstvo a vyčerpávajúci charakter práce, ktorú vykonávala Európska únia v tejto oblasti, preto pretože prispieva k podpore demokracie vo svete. Ešte je potrebné presvedčiť aj našich partnerov, že ľudské práva nie sú eh, brzdou pre hospodársky rast a nie sú eh, záťažou pre naše vonkajšie vzťahy, ale naopak, že prispievajú k stabilite a prosperite. A vy, eh, pani Andrikiene, ste veľmi dobre, veľmi dobre nesie nesiete túto štafetu ľudských práv a veľmi e, výrazne ste e, zaznamenali výraznú stopu rok po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy. Ďakujem. Za Alde vystúpi pán Donskis a má dve minúty, nech sa páči. Um, váš... Vážená pani predsednička, vážení kolegovia, chcel by som e, v prvom rade oceniť všetkých poslancov, ktorí e, predložili pozmenujúce návrhy. Cením si tento záujem o vypracovanie a zdokonalenie tejto správy. Domnievam sa, že tá výzva bola skutočne e, veľká, ale myslím, že ste sa aj zhostili veľmi dobre a dostali sme aj výraznú pomoc zo strany mimovládnych organizácií, ktorá takisto vylepšila túto správu. Eh, potreba prijať správu bola jednoznačná, pretože sa v nej dobre odráža pozícia nášho parlamentu. Chcel by som požiadať kolegov, aby nehovorili o otázkach, ktoré už boli rozdiskutované. Eh, sú tu samozrejme mnohé krajiny, ktoré by tam mohli byť zaradené a kde sú problémy, ale my nemôžeme túto správu neprestane rozširovať, pretože by sa ozábila jej účinnosť Treba upozorniť kolegov na niektoré pozmenujúce návrhy, ktoré neboli zahrnuté do predchádzajúcej verzie. Konkrétne mám na mysli eh, eh, vykonávanie trestu smrti eh, a takisto predaj niektorých prostriedkov len na terapeutické účely. Ehm, takisto pozmeňujúci návrh, ktorý sa týkal záväzkov z správy o ľudských právach z roku 2007. Tento dokument to nie je len ir kitoms šalims kuriuose žmogaus teisės nie, nie je to len nejaký e, dokument, ktorý by vytyčoval hlavné línie pre Európsku úniu. Ide o hlavné línie pre krajiny, ktoré nerešpektujú ľudské práva. Dúfam, že bude táto správa prijatá. Ďakujem. Ďakujem. Za zelených vystúpi pani poslankyňa Hautala. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Dovolte mi privítať podpredsedničku komisiu v Európskom parlamente. Chceme úprimne zablahoprieť pani Andrikiene za jej prácu, ktorá bola vynikajúca, bolo to výborná tímová práca a práve preto to môžeme podporiť. Tak, sme to podporili takmer jednohlasne vo výbore pre zahraničné záležitosti. Bola som Mal som veľké šťastie, že som sa mohla zúčastniť v diskusiách medzi členskými štátmi, ktoré prebiehali o tom, ako by naša politika v oblasti ľudských práv mohla byť efektívnejšia a koherentnejšia. A som presvedčená, že máme teraz unikátnu šancu, aby sme revidovali našu politiku v oblasti ľudských práv, ako ste aj naznačili, pani Eštronová. A môj návrh je ten, aby tento proces bol tak inkluzívny a otvorený ako len možné. A naozaj by som vám chcela odporučiť, aby ste aj vy eh, v čoskoro už uverejnili oznámenie, oznámenie radu, rade a parlamentu, aby sme mohli začať eh, diskusiu na vysokej úrovni. Dnes je naozaj veľmi dôležité, aby sme si pripomenuli, že Lisabonská zmluva umiestňuje eh, rešpekt pre ľudské práva do jadra našej zahraničnej politiky. A práve z tohoto dôvodu musíme mať adekvátne štruktúry, veľmi dobre vieme, že vysoká zastupkynia OSN, eh, o Európskej únie je odhodlaná bojovať za tieto ciele na pôde OSN, ale aj na ďalších scénach. A mohla by nám povedať, čo tento cieľ znamená v praxi. A zároveň sa chcem spýtať, či nám dokážete um, či nám dokážete poskytnúť rovnaký záväzok, aký ste deklarovali pred parlamentom aj v lete. Chcem vás rovnako vyzvať, aby ste prijali rozhodnutie a vytvorili um, vytvorili pracovnú skupinu eh, Rady pre ľudské práva v Bruseli ak máme mať viac koherencia súladu, čo potrebujeme, potrebujeme mať takúto permanentnú štruktúru, ktorá bude fungovať. No a na záver, chcem vám poďakovať za vaše úsilie pri spájaní členských štátov. Minulý piatok eh, v Osle pri eh, ceremóniu rozdávania Nobelovej ceny. A mám dôvod veriť, že bez vášho úsilia by sa tomu tak nestalo. A to je naozaj dobré východisko pre našu prácu v oblasti ľudských práv, tak aby Európska únia mala silnejší a jasnejší a hlasnejší hlas v oblasti ľudských práv vo svete. Ďakujem pekne. A za skupinu konzervatívcov a reformistov pán Šimanský, nech sa páči 1,5 minúty. Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som sa poďakovať pani spravodajkynie za výbornú spoluprácu. Táto správa eh, je dobrým výsledkom našej spolupráce. Chcem eh, zdôrazniť, že najprenasledovanejšou skupinou náboženskou na celom svete sú kresťania. Sú prenasledovaní, napádaní a svet močí Aj Európska únia eh, z tohto pohľadu podniká veľmi málo. Som vám vďačný, e, pani Eštonová, e, že ste reagovali, že ste túto otázku viackrát spomenuli Egypt či Alžírsko e, si musia uvedomiť, že s nimi nemôžeme viesť žiadny politický dialog, pokiaľ nebudú rešpektovať kresťanov. Sudán a Irak musia si uvedomiť, že s nimi nemôžeme spolupracovať, nemôžeme vytvárať zóny voľného obchodu, ak nebude v týchto krajinách rešpektovaná sloboda vierovyznania. Mnohé sa už vyvinulo smerom k lepšiemu v ostatných rokoch, ale nesmieme poľaviť pretože ak e, poľavíme my, nebude tu nikto iný, kto sa za túto problematiku bude e, zasadzovať. Minulý týždeň nás navštívili e, biskupovia z Mosulu, z Bagdadu. Musíme byť s nimi solidárni, musíme im poskytnúť záruky bezpečnosti do budúcnosti, musíme byť miestom, na ktoré sa môžu obrátiť. Ak nedokážeme podporiť našich priateľov, to je veľmi smutné. Ďakujem za gule pani Vežia eh, na jednu minútu. Ďakujem pani predsednička. Naše eh, zasadnutie eh, je dnes venované ľudským právam. Dnes predpoludním sme sa zaoberali správou kolegyne Gál Hovorili sme tiež o, ochrane ľudí, ktoré sa, ktorí sa stávajú obeťami obchodovania s ľuďmi. Nesmieme eh, diskriminovať eh, cudzincov. Pre mňa je táto správa veľmi dôležitá, ktorou sa zaoberáme dnes popoludní. Vychádza z určitého konkrétneho pohľadu na ľudské práva, e, ktoré sú ale akoby um, v závislosti od toho, z akého aspektu sa na ne pozeráme. Eh, na celom svete, a to si treba uvedomiť, eh, sú mnohí stíhaní kvôli svojmu vierovýznaniu. Eh, pani spravodajkyňa žiaľ zamietla náš pozmeňovací návrh, ktorý sme predložili. Nejde tu totiž len o kresťanov, aj keď sa tu o nich píše najviac. Nejde tu o odbory Vždy ako keby e, sa hovorilo a spomínali rovnaké krajiny Irán, Irak, Bielorusko, Rusko, Kuba. Samozrejme, o mnohých sa tu vôbec nehovorí, napríklad o Magrebe, kde sa e, porušujú ľudské práva, e, o Líbii, o Tunisku, nič sa tu neuvádza, o Kolumbii a ja dúfam, že budeme mať možnosť v tejto diskusii sa dostať ďalej a že po slovách budú nasledovať činy a skutočne budeme môcť brániť univerzálny pohľad na ľudské práva. Tu ešte máme čo robiť, pani Štonová. Ďakujem. Za EFT pani Provera. Pán Provera, prepačte. Ďakujem pekne. Chcel by som sa poďakovať pani spravodajkyni za to, že akceptovala eh, niektoré z mojich pozmeňovacích návrhov. Stále sa opakujú tragické udalosti, ktoré sa, eh, ktoré sa dotýkajú eh, slobody vierovýznania. Tieto kriminálne aktivity sa týkajú všetkých náboženstiev, ale najmä kresťanov. Sloboda vierovýznania sa paradoxne stáva stále chulostivejšou témou namiesto toho, aby to bola jedna z najprirodzenejších slobod, o ktorej vôbec už netreba diskutovať. E, z tohto dôvodu by som chcel trvať na návrhu, ktorý som predložil už v minulosti a síce, aby sme e, zaverejňovali každoročnú správu parlamentu o stave slobody vierovýznania a vo svete. Táto správa by poskytovala potrebné údaje, aby sme mohli preventívne plánovať politické intervencie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a za nezradených poslancov vystúpi pani poslankyňa Sinclair. Má 1,5 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. A celé generácie eh, sovietských detí vyrastali, od, vyrastali v učení o tom, že Stalin vymyslel eh, spalovací motor. A zdá sa, že európske deti budú vyrastať v tom, že Európska únia urobila všetko pre ľudské práva. Ale čo okrem retorických cvičení v tom vieme spraviť? Spravodajkyňa eh, hovorila o kontaktoch s, barman, s, s barmskou opozíciou a tak ďalej. Spravodajkyňa nám hovorí, že Európska únia sa vážne obáva o stav ľudských práv, o zneužívaní mimo Európskej únie. Ale čo nutené deportácie Bel- Belgičanov z Belgicka pod vlády, e, počas vlády Guy Ferroštata, ktorý je teraz poslancom, čo nutené deportácie Rómov z Francúzska tento rok. Možno by sme mohli vidieť aj nejaké iné slova od e, služby pre vonkajšie vzťahy. Minulý týždeň v Bruseli Amnesty International hovorila o tom, že nedostatok e, ľudských práv v samotnej službe pre vonkajšie vzťahy. Slova sú v poriadku, ale kroky by pomohli oveľa viac tým, ktoré trpia po celom svete. Minulý týždeň som na výbore obvinila belgické predsedníctvo z toho, to sú, že sú, duš, že sú prezidentstvo duchov. A na moje veľké prekvapenie prezidentstvo so mnou súhlasilo. A oni povedali, že presne to chceli byť. Chcem sa spýtať baronky Eštonovej, či by sa mohla zúčastniť ďalšieho stretnutia výboru pre ľudské práva, nielen ako duch, ale fyzicky 10. januára, kde by sa mohla zapojiť do výmeny názorov o stave ľudských práv a mohla by nám presne vysvetliť, čo znamená slovo akcie pre ňu. Grazie. Ehm, ora diamo la parola agli... Ďakujem. A teraz e, tu máme ďalších zapísaných rečníkov. Ako prvý vystupí pán Kačmarek, minúta 30. Pani predsednička, vážené dámy, vážení páni, chcel by som sa srdečne poďakovať e, pani Andrikiene e, za jej správu o ľudských právach vo svete v roku 2009 Ľudské práva sa aj napriek tomu, že sa angažujeme v boji e, proti ich porušovaniu, neustále poruš- porušujú. Nabádame inštitúcie, aby e, podnikli konkrétne kroky na e, dodržiavanie ľudských práv. Mali by sme však aj kontrolovať, či konkrétne inštitúcie aj robia to, o čo ich parlament požiadal Inými slovami povedané, ak kontrolovať nebudeme, potom budeme o rok písať rovnakú správu. Musíme v tomto smere pôsobiť efektívnejšie. Aj výkonné orgány e, musíme zaviazať, aby zrealizovali naše požiadavky. E, chcel by som, aby Európska zahraničná služba e, sa zaoberala skutočne aj dodržiavaním ľudských práv. Spoločná vonkajšia a zahraničná a bezpečnostná politika Európskej únie predsa má slúžiť na podporovanie dodržiavania ľudských práv. Ak by sa nám podarilo naše ciele zrealizovať, potom by sa určite situácia vo svete zlepšila. Ďakujem a slovo dávam pánovi Zemkemu na minútu a pol. Ďakujem, pani predsednička. Teším sa, že sa môžem vyjadriť k tejto problematike. Dnes hovoríme o správe, ktorá sa delí na dve časti, na dve oblasti. Prvá oblasť je akýmsi pokusom o analýzu dodržiavania ľudských práv vo svete v roku 2009 a druhý aspekt sa týka našej politiky v tejto oblasti. Musíme si zodpovedať na otázku, či e, v minulom roku sme skutočne dosiahli a zažili pokrok v oblasti dodržiavania ľudských práv. Žiaľ, e, túto otázku nemôžeme zodpovedať pozitívne nemožno hovoriť v tejto správe o žiadnom pokroku, ku ktorému by bolo došlo v dodržiavaní ľudských práv vo svete v roku 2009. Mám teraz na mysli trest smrti mám na, v mnohých štátoch, násilie páchané voči ženám, nutená práca detí v mnohých krajinách na celom svete. A teraz k tej druhej oblasti. Ciele a hodnoty Európskej únie sú nesporné. Našou najväčšou obavou je, eh, aby Európska únia sa efektívnejšie, účinnejšie zasadzovala o dodržiavanie ľudských práv. Súhlasím so všetkými návrhmi, ktoré boli predložené v tejto oblasti ak by e, naše návrhy e, sa e, skutočne presadili v živote, potom by to vyzeralo s ľudskými právami dobre. Ďakujem a slovo dávam pánovi Görensovi. Ďakujem, pani predsedajúca. Správa pani Andrkien je vynikajúcim referenčným dokumentom pre všetkých, čo pôsobia v oblasti ľudských práv. Patrí to, platí to pre, aj pre našich partnerov vo zvyšku sveta. Hoci niektoré krajiny sa ešte nachádzajú uprostred stredoveku, pokiaľ ide o rešpektovanie ľudských práv, zdá sa, že Európska únia zaujíma príliš arogantný postoj. Kritika Európskej únie vo voči krajinám, ktoré porušujú ľudské práva, by bola dôveryhodnejšia, keby všetkých 27 členských štátov rešpektovalo bez výnimky všetky rozsudky e, súdu, Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrásburgu. E, takýmto spôsobom by neboli žiadne pochybnosti o našej ochote rešpektovať orgány, ktoré sme sami vytvorili. Ďakujem pekne a teraz má slovo pán Lochbiller Pani Lochbiller a 1,5 minúty. Vážená pani predsednička, vážená pani baronka Eštenová, EÚ disponuje mnohými nástrojmi na zlepšenie politiky dodržiavania ľudských práv na celom svete. EÚ je celosvetovou veľmocou, ktorá požaduje dodržiavanie ľudských práv Eh, odštartovaním aktivít Európskej zahraničnej služby sa eh, dúfam eh, začne aj proces toho, že budeme môcť preskúmať, či naša politika má teda získava tie ciele, dosahuje tie ciele, ktoré sme si stanovili štruktúry, ktoré majú byť zriadené u vás, e, neviem, či budú môcť e, efektívne pracovať. Existuje reálne nebezpečenstvo, e, totiž, že budeme mať ešte menej zdrojov ako doteraz a že nebudeme mať žiadnu viditeľnú politiku v tejto oblasti zdá sa, že to bude len listom e, papiera, ak nebude v tomto smere existovať žiadna štruktúra, ktorá sa skutočne bude zasadzovať za túto politiku. Takže v takomto prípade sa nedopracujeme k žiadnym výsledkom. Potrebujeme tým odborníkov na najvyššej úrovni. A e, je potrebné brať e, túto problematiku vážne. Až v takomto prípade je možné že ehm, sa tejto politike budú venovať všetky úrovne. Bolo by skutočne veľmi neprofesionálne, ak by sme vsadili len na mainstreaming. Ľudia, ktorí trpia eh, porušovaním ich základných ľudských práv, si očakávajú inú, účinnejšiu politiku EÚ a neočakávajú len administratívu v tejto téme. Ďakujem pekne a teraz má slovo pán Charles Tenok, 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pani spravodajúca. Chcem zablahopreť pani Andrejkyni za veľmi vyvážený a citlivý prístup k tejto správe. Moja skupina ECR je plne odhodlaná podporovať základné ľudské práva všade vo svete. Ale rovnako si uvedomujeme aj to, že ľudské práva musí byť častokrát vyvážené s reál politikou. Prečo inak by Európska um, únia mala vytvárať strategické partnerstvo s Čínou, ktorej vláda má veľmi zmiešané pocity alebo zmiešaný prístup k ľudským právam. Rovnako Európska únia má morálnu povinnosť zabezpečovať rozvoj a pomoc rozvíjajúcim dokonca krajinám aj v tých, kde je veľmi zlá situácia v ľudských právach, ako napríklad Pakistan, kde ženy a náboženské menšiny e, sú obeťami institucionalizovanej diskriminácie. Napriek tomu som ale veľmi rád, že táto správa počerkuje krajiny, ktoré boli mimoriadne citlivé, alebo teda boli mimoriadne vážne aj pre mňa. Vietnam, Kuba, Venezuela, Irán, Zimbabwe a Severná Korea. Otázka nepotrestateľnosti páchateľov e, zločinov proti ľudským právam v Rusku je rovnako dôležitá. Hlavná téma tejto správy je demokracia, ľudské práva a sloboda kráčajú ruka v ruke. Ale mám isté pochybnosti, keď tento parlament vzýva medzinárodné právo pri e, odsudovaní niektorých e, zlých postupov, ale morálne, morálna báza je častokrát sporná. Napríklad v Malajzii boli kroky odsudené v rezolúcii Európskeho parlamentu ako jednoznačne proti medzinárodnému právu pritom takéto stanovisko je právne otázne. Musíme brať do úvahy to, že sa musíme oprieť o fakty, aby sme boli dôveryhodní ako inštitúcia. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne a teraz má slovo pán Belder. 1, 1 minúta 30 sekúnd, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Naše úsilie v oblasti implementácie týchto ustanovení E, musí, e, sa musí oprieť o osobný prístup. A to je práve niečo, čo pani Andrikejne vložila do svojej správy. A sú tu tri infekcie, ktoré, ktorým je poškvrnená ústava, alebo ústavná zmluva. A myslím si, že naozaj musíme zabezpečiť všetko preto, aby sme preskúmali e, dopady, ktoré to má. A sú tu tri akútne a urgentné témy. Doktor Fan, Feng e, sú a Ja Feng sú prominentnými aktivistami v oblasti ľudských práv v Číne. Tieto osoby sú v domácom väzení. Konkrétne e, tento doktor bol obeťou čínskej tajnej služby a musíme zabezpečiť to, aby sme dokázali vyvinúť tlak na Čínu a aby sme odstránili takéto domáce väzenia, takéto nepriame formy násilia. Rovnako tu je aj trest smrti, ktorý bol, ktorý bol ehm, vyhlásený nad, nad rôznymi osobami a v San Francisku pakistanské orgány nechceli urobiť nič viac, než len akceptovať a prijať skutočnosť, že jednoducho takto je a že to síce je proti legislatíve, ale je to otázka kacierstva a tým pádom je to jednoznačná záležitosť. Um, Musíme si uvedomiť, že toto je kľúčový bod pre Európsku úniu. Musíme zabezpečiť, aby takéto osoby, ktoré sú zadržiavané a pod štátnym dohľadom v jednotlivých štátoch a v štátoch, s ktorými obchodujeme, boli prepustené. Vážení kolegovia, vysoká zastupkynia EÚ, neurobili sme dosť v týchto oblastiach. Ďakujem pekne a teraz má slovo pán Milcer. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička keď e, Čína vyvoláva e, na bojkotovanie e, udelovania cien Nobelovej, Nobelovej ceny a ak nasledujú krajiny ako Líbia. Potom je to pre mňa príkladom toho, ako, aké problémy majú islamistické vlády s dodržiavaním ľudských práv. Z tohto aspektu môžeme sledovať aj netolerantnosť voči kresťanom v týchto krajinách, ale aj v Európe. Ehm, násilie ehm, páchané ehm, na ženách a uplatňovanie práva a šaria. Nad týmto nemôžeme zatvárať v Európe oči je veľmi komplikované vysporiadať sa s tým kulturálnym relativistom, ktorý, relativizmom, ktorý pod rúškom e, umožnenia umožnenia práv slobody vierovýznania umožňuje takéto e, prečiny proti ľudským právam. Ďakujem. E, Mám pocit, že pán poslanec Kukan nie je v sále. A teda Slovo dostane pán poslanec Prody a má 1,5 minúty. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Správa kolegyne Andri Kiene je vynikajúcou správou. Spolupracovali na jej vypracovaní eh, socialisti, demokrati. Ľudské práva Eh, mm, na nich stavia Európska únia a je to eh, veľmi dôležitý eh, faktor pre Európsku úniu a Európsky parlament sa musí za ne každý deň zasadzovať. Dodržiavanie ľudských práv vo svete je teda dôležitý. Avšak zmeny v spoločnosti si vyžadujú nové vízie. Je nevyhnutné zabezpečiť e, rovnoprávny e, prístup e, k prírodným zdrojom. Klimatické zmeny budú mať za následok veľký počet utečencov, ktorí budú putovať z najteplejších a najsuchších krajín smerom na sever, takže musíme aj v tomto smere zabezpečiť príslušnú politiku, ktorá bude garantovať ľudskú dôstojnosť pre týchto utečencov ešte e, natoľko nie je za nami e, pojem utečenci e, z titulu klimatických zmien alebo tiež utečenci na základe dezertifikácie. Takže aj toto sú aspekty, ktoré budú musieť byť rozobraté a diskutované. Ďakujem pani Šak na jednu minútu. Ďakujem Pani predsednička, pani vysoká um, predstaviteľka, dnes sme odovzdávali Sacharovú cenu, ale zostáva toho urobiť oveľa viac a ja by som chcela eh, poukázať na niektoré prvky tejto dobre napísanej správy. Otázka bezpresnosti eh, to nie je, eh, nie je dôležité postaviť páchateľov pred súd, nie je to jediná vec, ale je potrebné zabezpečiť aj to, aby tí, ktorí sa obávajú, že liberálne demokracie to tolerujú porušovanie ľudských práv, e, začali uznávať e, trpenie, utrpenie ľudí a to zvyšší dôvery hodnosť EÚ. Takisto musíme e, zobrať ruské úrady na zodpovednosť za smrť pána Magnického a za znasilňovanie a popravy občanov, ktorí neurobili nič iné v niektorých štátoch, len že obhajovali všeobecné ľudské ľudské práva. Ďakujem. Ďakujem, pán Dalen. Minúta a pol. Pani predsednička, v minulom desaťročí sme e, zažili, ako v niektorých e, oblastiach sveta sa zlepšila situácia e, v súvislosti s dodržiavaním ľudských e, práv a to o následkom demokratizácie. A však v mnohých krajinách, najmä v krajinách islamistických, Egypt, Irán, Irak, Pakistan, Somália, týchto krajinách e, kresťania a iné náboženské menšiny majú obrovské problémy. V týchto krajinách žijú extrémisti, vyčíta sa im e, blasfémia e, všetkým ľuďom, ktorí neveria v islám. Takže dochádza k vraždám, k násiliu, ktoré sa na nich pácha. Dokonca Eh, aj, eh, sa násilie pácha aj na eh, moslimoch. Štyria z piatich ľudí, na ktorých sa pácha takéto násilie, sú kresťanmi. Apelujem na komisiu a na vysokú predstaviteľku EU, aby ste sa postarali o to, aby ste pomohli stíhaným kresťanom. Ďakujem. Slovo má pán Salavrakos na jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som sa poďakovať pani Andrej Kiene za jej vynikajúcu správu. Musím nám všetkým pripomenúť, pani predsednička, že pred 2000 rokmi už starí Gréci povedali, že e, človek je mierou všetkého. E, homo hominis lupus, tak e, to zaznelo z úst Rimanov. Takže ja by som rád eh, povedal, že ak eh, to, čo zastávali eh, starí Geréci, bola správna filozofia, platí ešte dnes, alebo už sme pokročili. Každopádne zistujem, že sme na tom ešte veľmi pozadu, čo sa týka dodržiavania ľudských práv. Ekonomická kríza, sociálna kríza na celom svete viedla k obrovským problémom a postihla najmä chudobné vrstvy obyvateľstva. Zbavila ich globálnych a základných ľudských práv. Pani predsedníčka, pani baronka, nemôžeme E, z tohto aspektu zostať nečinný. Musíme prijať potrebné opatrenia na e, sociálnu ochranu, musíme bojovať proti exkluzii, musíme sa postarať o zamestnanie mladých ľudí, pretože e, chcem pripomenúť, že zamestnanie nie je otázka finančných prostriedkov, ale otázka ľudskej dôstojnosti a preto za ne musíme bojovať. Ďakujem a slovo má pani Vertman na minútu. Ďakujem pekne. Civilizáciu nemeriame len podľa technického pokroku a blahobytu, ale v stále väčšej miere aj podľa dodržiavania ľudských práv. Tento citát e, je e, z tej e, relácie na tému ľudské práva z 21. storočia a mal by nám byť varovaním. Výrobnosť EÚ v tejto oblasti nie je seba, nie je samozrejme a ani naša politika toho ešte dostatočne v tomto smere neurobila. Dobrou politikou by sme mohli k tým slovám ktoré, a deklaráciám, ktoré príjmame eh, každý mesiac vo štvrtok na konci plenárky, nasledovať eh, činy aj ja vítam eh, revíziu účinnosti všetkých eh, nástrojov EÚ v tejto oblasti, pretože eh, zjavne tu nejde o nedostatok politickej vôle, ale o zlé presadzovanie tejto politickej vôle. Ďakujem. Slovo má pán Mikolášik na minútu 30. Vážená Lady Ashton,

ktorá poskytuje dôkladný prehľad rozmanitých činností európskej únie v oblasti ľudských práv a demokracie vo svete. ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne a teraz má slovo pán poslanec Cashman. Minúta 30. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, a rovnako ďakujem aj spravodajkyni za vynikajúcu správu. Baronka Aštonová, som naozaj veľmi rád, že ste tu a že ste v úrade pretože vaša história ukázala, že máte, že absolútne neváhate postaviť sa za práva ľudí, ktorí nemôžu hovoriť za seba a ktorým boli odobraté práva. Ľudské práva samozrejme nemajú žiadne národné hranice, nepoznajú žiadne národnostné hranice, sú univerzálne a napriek tomu univerzálnosť e, týchto práv zlyháva. Zlyháva všade vo svete. Máme tu dohody s krajinami, ako je napríklad, e, ako napríklad krajiny AKP, kde práva e, lezieb, gejov, bisexuálov a transexuálov sú kriminálne marginalizované, nie sú rešpektované. A to dokonca aj v rámci dohody z Kotonu. Je otázka ohľadom toho, či by vôbec mali byť rešpektované e, skupiny v rámci to skupiny známe ako LGBT. A práve preto potrebujeme silný direktoriát pre ľudské práva v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, aby sme zabezpečili takúto politickú koherentnosť v rámci rozvojovej pomoci, obchodu a zahraničných aktivít, ako ste povedali aj vy vo svojom vyhlásení. Máme tu dohody o voľnom obchode, v rámci ktorých článok 2 klauzula o ľudských právach nikdy reálne nebola vykonaná konaná. Parlament prináša odporúčania a obávam sa, že rada vždy e, ustúpi preč. A teda zhľadáme k vám, aby ste, mali, aby ste boli silným lídrom pri obrane ľudských práv vo, v kontakte so všetkými tými krajinami, s ktorými sme v kontakte. Chcem zablahopriať aj v roku 2009 k tomu, že rada schválila nástroj LGBT. Tento nástroj umožňuje, aby e, služba pre vonkajšie vzťahy e, zabezpečila kľúčové práva sexuálnych menšín a želám vám všetko dobré a verím tomu, že táto, verím tomu, že nemovňa vám absolútne dôveruje v tejto téme. Grazie, la parola... Ďakujem pekne a teraz má slovo pán Macmillan Scott. Máte jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Budem hovoriť ako podpredseda Európskeho parlamentu pre demokraciu a ľudské práva. Chcem poďakovať pani Andrikene za vynikajúcu správu. Eh, baronka Eštonová vo svojom práve hovorila o nových štruktúrach v rámci ESVČ. E ja považujem e, otázku ľudských práv, keď sme založili túto sekciu pre ľudské práva, bol som presvedčený, že potrebujeme štruktúru, ktorá bude implementovať otázku ľudských práv. A tak tomu stále je. Lady Ashton ale hovorila o tom, že komisia chcela túto štruktúru zrušiť. A síce prierezovú e, štruktúru pre ľudské práva v rámci našich vonkajších programov. Teraz Lady Ashton nehovorí o mainstreamingu a to zo strachu, že keď bude hovoriť o tejto ariadenej niti, ktorá je tak tenká, ktorá sa hocikedy môže pretrhnúť pri prvom tlaku, v podstate hovorí o, akýmsi, o akomsi ornamente pre zahraničnú politiku. A my chceme vidieť čosi viac ako len to. V rámci celého, celé snemovne chceme vidieť direktoriát pre ľudské práva v rámci ESVČ a prípadne aj špeciálneho zástupcu. Podobne ako hovorila aj pani Hautala, ja som bol tiež v Osle minulý týždeň. Chcel by som spomenúť jeden konkrétny bod. Viac ako tisíc ľudí bolo prítomných. Sedelo som za pani Pelozy. E, títo ľudia zjednotení cez Atlantik, e, politici a aktivisti Um, aktivisti vo občianskej správe, v štátnej správe, keď, bola, keď bol standing ovation, tak to, bolo, tak to boli všetci, každý stál, každý sa postavil a každý tlieskal, pretože my sme sa postavili ako západná spoločnosť a stáli sme za svojimi princípmi. A teda do budúcnosti, keď Európska únia bude vyvíjať svoj meký tlak, mali by sme vyvíjať aj, aj tlak na svoje princípy a vzhľadáme k vám, Lady Eštonová, aby ste vyvíjali nátlak práve za účelom podpory týchto princípov. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pán poslanec Poreba a má jednu minútu. Nech sa páči. Pani e, predsednička, vážená pani baronka Eštonová, správa pani Andrikiene je veľmi obsiahlou správou, avšak nezahrania všetky situácie, e, všetko, čo sa týkalo ľudských práv vo svete v roku 2009. Nehovorí sa napríklad o e, e, násilu páchanom na kresťanoch v Európe v roku 2009. Okrem toho, Európska únia nesmie zatvárať oči pred porušovaním ľudských práv vo svete toho času sa rokuje o uzavretí dohody o spolupráci v tejto oblasti s Ruskom. Myslím si, že to je dobrá e, príležitosť e, upozorniť e, na nedodržiavanie ľudských práv Nesmieme zabudnúť, že v Rusku sú ľudia, ktorí e, sú stíhaní v mimovládnych organizáciách alebo e, podnikatelia len preto, že e, majú tú odvahu a silu požadovať svoje práva. Ďakujem. Pán Campbell, minúta. Ďakujem pekne, pani predsedajúca keď sme všetci zjednotení a odsudzujeme a flagrantné porušovanie ľudských práv v krajinách ako Irán a Čína, mali by sme začať odlišovať tieto od eh, tých eh, príliš, eh, od, od, tých, od, od európskeho priemyslu, ktorý ignoruje túto tému. Verejnosť je teraz celá hypnotizovaná týmto festivalom ľudských práv. Máme tu chartu základných práv a slobod. V Lisabonskej zmluve máme tu Európsky súd pre ľudské práva, tú cez cestu, ktorý dáva britským väzňom právo hlasovať, a to aj väzňom a pedofilom a to je v podstate implementácia e, ľudských práv v našom vnímaní. Rovnako aj americké rozsudky, ktoré dávajú, e, ktoré dávajú vlastne odškodné pri rôznych prípadoch. Umožňujeme zahraničným teroristom, aby napríklad zostávali v Británii, pretože ich práva sa zdajú byť oveľa dôležitejšie ako práva slušných občanov, ktorých ohrozujú. Skutočná pravda je taká, že vznešená myšlienka ľudských práv je príliš často zneužívaná na, zneuži- na, na bohatými milionármi a právnikmi, ktorí obhajujú práva chamtivých teroristov a, a násilných ľudí. A toto sa musí skončiť. Ďakujem veľmi pekne a teraz má slovo pán Obermajer a má jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička. EÚ e, musí e, konať aktívnejšie e, vo veci boja proti porušovaniu ľudských práv. A to je krok správnym smerom. V mnohých krajinách, ktoré majú dobrý kontakt s Egyptom, sú prenasledovaní kresťania. Egypt, Irán, Irak. Tam kresťania bojujú často o holé prežitie, tak ekonomicky ako aj fyzicky. Musíme sa postarať o to, aby tieto krajiny boli eh, prinútené dodržiavať ľudské práva nie je to nič nové, pretože prostriedky e, tlaku už máme. Ide len o to stanoviť e, konkrétne opatrenia. Jednoducho žiadna zmluva z EÚ, žiadne poskytnutie, žiadne poskytnutie finančných prostriedkov, ak tam e, dochádza k persekúciám kresťanov. Ak humanitárne argumenty nepomôžu, tak sú takéto argumenty na mieste a všetci im veľmi dobre rozumejú. Ďakujem. E, pani Gál e, má slovo na minútu 30. Vážená pani predsednička, vážená pani vysoká predstaviteľka, e, Rada, rada by som sa poďakovala kolegyni Andrikiene za vynikajúcu prácu. Bolo predložených veľa pozmeňovacích návrhov. To viedlo k veľkému pracovnému zaťaženiu, ale kolegyňa to veľmi dobre zvládla a vypracovala vynikajúcu správu. Ďakujem, že sa venovala aj najslabším skupinám, skupinám, ktoré potrebujú najväčšiu ochranu, mm, a síce rôzne menšiny a e, deti. Dúfam, že e, sú e, všetky posolstvá pre štruktúry SVČ dobre naformulované a od pani baronky Štonovej očakávame, že ľudské práva budú zohrávať väčšiu úlohu a budú vytvorené príslušné inštitúcie, ktoré sa postarajú o to, aby e, ľudské práva boli dodržiavané na celom svete Lisabonská zmluva v tomto smere nám umožňuje eh, urobiť určité kroky. Eh, ak nebudeme postupovať eh, tak, ako sme si stanovili, potom nebudeme vierohodní. Teším sa, že teraz máme možnosť viesť rozpravu na túto tému počas nášho plenárneho zasadnutia a že sme hlasovali aj o mojej e, správe. A, a e, je to posolstvo, že považujeme za rovnako dôležité dodržiavanie ľudských práv tak v Európskej únii, ako aj mimo nej. Ďakujem. Grazie, la parola all'onorevole Migalski. Per... Ďakujem, slovo má pán Migalski. Jedna minúta. Ďakujem, pani predsednička pani Baronka. E, teším sa e, z dvoch vecí. Po prvé, ľudské práva sú e, integrovanou súčasťou práce SVČ. Z toho sa naozaj veľmi teším. Existuje mnoho instrumentov, mnoho nástrojov, ktoré SVČ bude môcť využívať a tak sa postarať o, o dodržiavanie ľudských práv vo svete. Som členom delegácie pre vzťahy s Ruskom a teším sa, že hovoríme aj o dodržiavaní ľudských práv v Rusku zastancovia ľudských práv v Rusku túto pomoc potrebujú. Naša podpora je pre nich veľmi dôležitá, preto musíme všetci podporiť túto správu, musíme všetci hlasovať za túto správu, pretože e, týmto zastancom ľudských e, práv e, v Rusku tým veľmi pomôžeme. Ďakujem. Slovo má pán Sonik, minúta a pol. Ďakujem, pani predsednička. Rozpráva o správe o ľudských právach vo svete z roku 2009 Eh, ide ruka eh, v ruke s takou smutnou skutočnosťou. Nositeľ eh, Nobelovej ceny za mier Liu Xiaobo si ju nemohol prevziať, ani pán Fariňas nemohol si prevziať Sacharovovú cenu. Stretli sme sa s biskupmi z Iraku a Títo nám povedali, že aj naďalej sú e, svetkami perzekúcií na kresťanoch. E, došlo k e, násilnostiam a k útokom na katedrály v Bagdade a na toto by Európska únia mala primerane reagovať. Chcel by som E, zdieľať apel Ježiho Buzeka, e, ktorý e, navrhol, aby sme sa venovali prioritne týmto útokom na kresťanov v Iraku. Nemôžeme pripustiť, aby sa s nimi zaobchádzalo ako s ľuďmi druhej triedy. Katolický seminár tam je ešte stále zatvorený, na to nesmieme zabudnúť po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti e, sa situácia a naše možnosti trochu zlepšili, avšak my musíme e, aktívne začať pôsobiť a snažiť sa e, vylepšiť situáciu. Ďakujem. Slovo dávam pani Zaniky na minútu a pol. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička Lidia Štanová, vážení kolegovia. Ako podpredsednička výboru pre rozvoj e, sa zaoberám problémami mnohých krajín, predovšetkým v Afrike, kde sú ľudské práva e, neprestane porušované. A minulý, minulú nedelu som sa vrátila z oficiálnej misie z Demokratickej republiky Kongo, kde okrem inštitucionálnych návštev a stretnutí som sa stretla aj s predstaviteľmi mimovládnych organizácií, ktoré tam odvádzajú vynikajúcu prácu. Stretla som sa aj s obeťami v krajine, kde znasilňovanie sa zdá byť používané ako vojnová zbraň. Dochádza k masívnemu znasilňovaniu a ďalším systematickým e, zločinom proti občianskej spoločnosti, najmä ženám, starým ľuďom a deťom. Spomenula som Demokratickú republiku Kongo, pretože tu mám živej pamäti, ale chcela by som e, povedať niečo o všeobecnej potrebe neprestajne hovoriť proti týmto brutálnym porušovaniam ľudských práv, predovšetkým žien. Medzinárodné spoločenstvo musí mobilizovať fondy, ktoré by pomohli chrániť ženy proti znásilňovaniu a ďalším porušovaniam, ako je e, e, poškodzovanie, mrzačenie genitálií. Tým sa porušuje fyzická integrita žien. Ďakujem, ďakujem pani Matera, minúta a pol. Pani prezidentka Lady Ashton, vážení kolegovia, Európska služba pre vonkajšiu činnosť predstavuje historickú príležitosť na e, to, aby sme sa venovali otázkam ľudských práv a demokracie. Treba predovšetkým zabezpečiť rešpektovanie a podporu ľudských práv ako ústredný prvok všetkých aspektov zahraničnej politiky EÚ. Je potrebné zabezpečiť synergiu medzi delegáciami EÚ a a e, veľvyslanectvami krajín EU, e e, pokiaľ ide o stratégiu ľudských práv, pretože v mnohých oblastiach sveta ešte napríklad existuje trest smrti, čo e, patrí k najnehumanejším e, formám, ktoré sa uplatňujú na základe práva. E, patrí to, platí to pre rôzne krajiny a rôzne ďalšie porušovania ľudských práv týkajúce sa predovšetkým žien, napríklad pokiaľ ide o mrzačenie genitálií žien. Musíme podporiť všetky uznesenia, rezolúcie OSN a Eh, ktoré, ktoré eh, uvalili moratórium na túto prax. Takisto by som chcela oceniť úsilie komisie a rady o rozširovanie výročných správ EU o ľudských práv. Ďakujem a teraz sa dostávame k postupu Catch Máme na zozname 15 rečníkov. Neviem, či sa nám podarí dať slovo všetkým pán Šogor. Ďakujem pekne, pani baronka. V mnohých eh, oblastiach, mnohých krajinách Európskej únie eh, máme eh, veľmi dobrú prax s integráciou, ale v mnohých štátoch sú v tomto smere ešte nedostatky podporujem eh, výzvu, aby eh, všetci eh, ratifikovali chartu základných ľudských práv a rámcový dohovor o etnických menšinách a jazykoch menšín. Ide o to, aby sme v budúcnosti Eh, že v budúcnosti eh, pristúpime k dohovoru o ľudských eh, právach. Aj v budúcnosti musíme lepšie koordinovať našu prácu v tomto smere a len tak sa postaráme o zlepšenie dodržiavania ľudských práv. Ďakujem. Slovo má pani Kopa. Ďakujem pekne. Európska únia zastáva určité hodnoty, snaží sa bojovať za dodržiavanie ľudských práv vo svete. Lisabonská zmluva zlepšuje účinnosť našich činností v tomto sektore. E, sme presvedčení e, o tom, že takéto akcie, ktoré slúžia e, na zlepšenie boja proti nedodržiavaniu ľudských práv, musia požívať maximálnu prioritu je potrebné postarať sa o realizáciu všetkých medzinárodných dohovorov pre proti týraniu e, ľudí. Musíme tiež kontrolovať, e, ako sa prijaté opatrenia e, skutočne realizujú a v prípade potreby vyvíjať aj tlak. Musíme tiež mať na zreteli situáciu žien a detí. Ďakujem pekne. Pani Parvanová, ďakujem pekne, pani predsednička. Ako súčasť našej diskusie o zahraničnej politike a ľudských právach chcela by som osobitne poukázať na situáciu žien v konfliktných zónach, najmä v Kongu, v Gaze a v Iráne. Táto otázka by nemala byť opomínaná. Rovnako e, ženy ako deti sú tí, ktorí trpia najviac z devastujúcich dôsledkov konfliktných situácií. Nemali by sme páliť mosty k ľudským právam a mali zabrániť ženy. A ako súčasť spoločnosti Európska únie mala prioritizovať obranu ženských práv v rámci svojich eh, zahraničných aktivít. Ľudské práva a, a vlastne všetkým postavenie žien pomerne veľkom počte krajín tretieho sveta sú častokrát obetované za cieľ hospodárskych záujmov z pohľadu niektorých členských štátov EÚ. Potrebujeme, aby sme adek- prijali adekvátne kroky, tak aby sme zabezpečili, že európske princípy budú pilierom našej zahraničnej služby, aby to bol skutočný nástroj pre propagáciu ľudských práv so špecifickým dôrazom na práva žien. Ďakujem veľmi pekne a teraz má slovo pán poslanec Lunáček. Nech sa páči. Dobre, ďalej má slovo pán poslanec Tavareš. Ďakujem veľmi pekne, vážená vysoká zástupkynia. Keď vidíme vlády, ako je napríklad francúzska alebo portugalská vláda, ktoré, ktoré, sa, ktoré podporujú takéto vyhlásenia, ako zazneli tu, tak to, čo treba zároveň povedať, je to, a pani vysoká predstaviteľka, že na jednej strane máme takéto silné slova a potom, keď prídu čínsky zastupcovia, tak robím všetko preto, aby nevideli protestujúcich ľudí. To nie je celkom tá predstava, ktorú máme o obrane ľudských práv a to nie je celkom to, čo hovorila vysoká predstaviteľka napríklad o jednotnom prístupe v oblasti ľudských práv predstavte si, ako sa k tomu postaví rada. Aká je e, celá myšlienka, ktorá je v pozadí tohoto všetkého. My by sme chceli, aby naši diplomati mali ako absolútnu prioritu obhajobu ľudských práv, aby to nebola nejaká tretia, štvrtá, piatá úloha, ktorú majú. Aby to bola prvá úloha, ktorú majú, aby v prvom rade rozmýšľali nad situáciou v oblasti ľudských práv. Mala by to byť ich hlavná práca na plný úvezok. E, tomu, by, tomu by sa mali venovať nie len, že by sme teda mali mať generálne riaditeľstvo, ktoré by sa venovalo tejto téme. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán poslanec Bronz. Ďakujem veľmi pekne keby sme, keď sme mali záznam od pána Farnia sa skuby dnes ráno, bol som prekvapený, že seba a svojich kolegov identifikoval ako nenásilnú opozíciu voči kubánskému režimu. Myslím si, že to je mimoriadne dôležité rešpektovať práva ľudí, ktorí nielenže nepachajú násilie, ale aj nepodporujú násilie zo strany ostatných. A skôr ako budeme možno príliš eh, uchvátení toto skutočnosťou, musíme si uvedomiť, že v niektorých krajinách EÚ sú ľudia prenasledovaní kvôli tomu, že povedali nahlas svoje e, politické názory, ako napríklad pán Wilders v Holandsku, alebo e, heretické názory k rôznym témam, bez toho, aby povzbudzovali násilie politická strana bez akéhokoľvek napojenia na násilie bola zakázaná v Belgicku a je to rovnako snaha aj zakázať stranu v Nemecku a bolo to zamietnuté ústavným súdom práve kvôli tomu, že e, tie podklady pre zamietnutie boli vyfabrikované štátnymi agentami. V Spojenom kráľovstve vláda koná proti našej vlastnej strane s účelom ukončenia našej činnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pán poslanec Jakolíno. Nech sa páči. Signora Presidente, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Oba, otázka ľudských práv a boj za ľudské práva ako to spomenula aj pani baronka Eštonová, ako sa to nachádza aj v správe Andrikiene, je čosi, čo musí byť horizontálne podporované. Ukazuje to, aké konkrétne kroky musíme prijať v rôznych oblastiach. Samozrejme, musíme efektívnym spôsobom konať. A len ak si uvedomíme, že budeme citliví voči týmto témam a k tomu, voči tomu budú citlivé aj členské štáty. Potrebujeme rámec, ktorý bude efektívne fungovať. Samozrejme, potrebujeme podporovať ľudské práva, práva mladých, práva telesne postihnutých ľudí, práva starších občanov, práva sexuálnych menšín, práva náboženských skupín a tak ďalej. To všetko musí byť pokryté. Samozrejme, každý musí mať možnosť slobodne vyjadriť svoje vlastné názory a svoje vlastné myšlienky. Myslím si, že zaznelo niekoľko veľmi dôležitých myšlienok a nápadov, ktoré do tento parlament a myslím si, že len prostredníctvom veľmi špecifického a silného dialogu s ďalšími krajinami môžeme efektívnym spôsobom budovať program, ktorý bude priamo postavený a priamo zacielený na to, aby chránil ľudské práva. Ďakujem pekne. A ďakujem pekne. Mauro Nikolaos. Ďakujem veľmi pekne, Lady Ashtonová. Musím povedať, že s veľkou radosťou sme si mohli vypočuť od eh, zástupcov eh, Európskej služby pre vonkajšiu činnosť eh, stanoviská, v ktorých bolo jednoznačne povedané, že my sme zodpovední za ochranu ľudských práv a zároveň základných práv a slobôd. A že ako Európska únia musíme vyvinúť maximálne úsilie preto, aby sme zabezpečili to, že tieto slobody a tieto práva, ktoré sú súčasťou e, celého ľudstva, musia byť efektívnym spôsobom implementované, tak aby sme zabezpečili to, že naozaj dokážeme zohrávať túto veľmi dôležitú rolu na svetovej scéne e, chceme špecifické oddelenie, špecifický odbor, ktorý bude vytvorený v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, ktorý sa bude venovať ľudským právam tak, aby sme mali efektívny prehľad o tejto situácii, aby sme dokázali tieto práva efektívnejšie chrániť a obraňovať. Rovnako musíme lepšie vedieť, čo sa deje aj na našom domácom fronte. Ja pochádzam z Cypru. Máme tisíce e, gréckých, e, cyperských grékov a imigrantov, ktorí žiadajú svoje vlastné ľudské práva. Oni chcú prístup k svojemu vlastnému majetku a my podporujeme eh, túto cyperskú komunitu, ktorá, ktorá bola pošliepávaná už mnohokrát zo strany tureckých orgánov. Takže prosím, podporme aj našich vlastných ľudí a zašlite zástupcov vaš, vaš, vašich vyslancov našej krajiny. Schmidt. Ďakujem pekne a teraz kolega Schmidt. Žiaľ bez mikrofónu. Sorry. I start again. Prepáčte, začnem teda znovu. Jeden z kandidátov na Sacharovú cenu, David Isak, je väznený aj naďalej v Eritreji. Nespravil nič, je tam vlastne už 3670 dní. A máme tu konvenciu, e, Európsku konvenciu o ľudských právach a vieme, že ona znamená určité možnosti pre Európsku úniu, že je tu možnosť obhajovať ľudské práva aj mimo našich hraníc, teda mimo hraníc EÚ. A ja by som chcel apelovať na vás, pani Ashton, aby ste využili túto možnosť, aby ste vynuli silnejší tlak na Eritreu a aby ste oslobodili tohoto väzňa svedomia Davida Isaka. Musíte ukázať, že to myslíte vážne a musíte vyslať jasné posolstvo k prezidentovi Eritreji. Musí to byť jednoznačnou požiadavkou pri všetkých rokovaniach, ktoré sa vedú s Eritreou. Musia sa skončiť tým, že prepuste Izaka, ako povedal Michael Cashman, Cashman ja sa na vás poliam, verím vo vás, pani, pani Ešton. Ďakujem. A parola. Ďakujem a teraz pán e, e, Grici. Ďakujem pani predsedníčanca. Najprv... Ďakujem pani predsedajúca. Najskôr sa chcem poďakovať pani Ainde Kiene za túto správu a tiež chcem povedať, že ľudské práva e, sa ocitli v novej situácii, situácii potom, ako bola prijatá Lisabonská zmluva. Ako chceme rozširovať tento nástroj, e, kde zasahujú aj obchodné politiky rozličných krajín. To je pre našich partnerov veľmi dôležité. Myslím si, že reakcie vzhľadom na postoj Európskeho parlamentu e, pri odovzdaní Sacharovovej e, ceny naznačujú, že nás počúvajú. Je veľa príkladov pre nasledovania kresťanov vo svete a aj tam musíme reagovať. Rovnako dôležitá je spolupráca s Radou Európy, s OBSE, ale aj so zás, aj s ombudsmenmi E, v rozličných členských štátoch. Existuje mnoho príkladov, kde ich práca ovplyvňuje postoje v oblasti ľudských práv. Ďakujem. A teraz pán Ojolan. You, Ďakujem pekne, pani predsednička, pani Ashton. Táto správa sa zameriava na mnohé témy. Ja by som chcela spomenúť prípad Sergeja Mavnického jeho tragédia znamená vlastne e, je symbolom pre mnohé príklady, ktorý, ktorými sa doteraz dostatočne nezaoberali. Dôležité je vyslať jasný signál ruským orgánom, že takéto incidenty nutné vyšetriť v súlade s princípami právneho štátu. Vyšetrovatelia, ako aj prokurátori, ktorí pracovali na tomto prípade, boli, boli povýšení a ocenení toto je jednoducho hrozné ovplyvňovanie spravodlivosti a Európska únia a členské štáty nemôžu iba predtým zatvárať oči. Musíme upriamovať pozornosť Ruska na medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv. Chcela by som upriamiť vašu pozornosť na pozmeňujúci návrh 25, ktorý sa týka eh, sankcií voči 60 ruským predstaviteľom, ktorí boli zapojení do prípadu únosu Sergeja Magnického. Ďakujem pekne a teraz pán Protašvic. Ďakujem pani przewodnicząca. Ako členek podkomisii do spraw... Ďakujem pani predsedkynia. Ako človek e, z výboru pre ľudské práva by som sa chcel poďakovať pani spravodajkyni za veľmi dobrý e, návrh správy, ale ako vedúci delegácie pre spoluprácu s Bieloruskom v Európskom parlamente by som chcel vysloviť uspokojenie, že sa tu spomína aj situácia v tejto krajine. Konkrétne odstavec, ktorý hovorí o tom, že v Bielorusku e, platí obmedzenie práva zhromažďovania sa aj etnických menšín a rovnako aj náboženských organizácií. Som veľmi rád, že sa tu hovorí aj o obmedzovaní voľného prístupu k internetu. Práve Bielorusko je tu e, príkladom a to nevhodným. E, som rád, že je tu pani Eštonová, ktorá sa určite postará o to, aby tento dialog s Bieloruskom, ktorý začal minulý rok, priniesol efekty. Treba prestať s represáliami voči ochrancom ľudských práv. A teraz posledná požiadavka pre keďždy aj pán Otala. Uh, um, Pani predsednička, chcela by som um, nadviazať na záležitosť, ktorú spomínali viacerí kolegovia, a to je vlastne uh, oklišťovanie práv kresťanov. Myslím si, že je veľmi konzistentné, uh, zaoberať sa aj predstaviteľmi iných náboženských náboženstiev. Častokrát sa nám vytýka zvonka, že sme predpojatí, preto je dôležité posilniť kredibilitu a koherentnosť. Ja by som bola rada, aby v zahraničnej politike bola taká línia, aby sme Eh, nemali dvojité štandardy a pevne verím, že Európsky parlament pôjde tiež toto cestou. A na záver chcela by som poprosiť pani Ashton, určite budete sa snažiť odpovedať mnohé otázky, ktoré boli položené, ktoré sa týkajú nových štruktúr, ľudskoprávnych štruktúr v rámci ESVČ. A mohli by ste toto načrtnúť? Ďakujem. Ďakujem a teraz dáme slovo eh, na záver pani podpredsedničke komisie, pani Ašton. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ďakujem pekne za všetky príspevky v rámci rozpravy. Považujem ich za veľmi e, nápomocné. Ja som teraz tu, sedím tu na meste rady. Predtým som bola vlastne, e, sedela na meste, sedí komisia. A e, to je dôležité, takáto flexibilita. Ja by som sa chcela poďakovať pani Andrikiene eh, za prácu, ktorú odviedla. Chcela by som jej pogratulovať k správe, ktorá podľa mňa bola veľmi pozitívna. Dovolte, aby som to zodpovedal v takých troch bodoch. Začnem tým bodom, ktorý spomenula pani Hautala a konec to spomenuli tie viacerí predrečníci. Dovolte, aby som povedala tým, že chcem hovoriť úplne jasne. Ja hovorím o zosúladení ja som príliš často videla v mojom živote, že e, ľudské práva boli odsunuté niekde do kúta a vždy sa považovali za takú druhotnú myšlienku. A mnohí k tomu pristupovali, že no, ľudské práva vlastne nie sú až tak veľmi dôležité. Častokrát tak to bolo, ale ja chcem potvrdiť, že všetko, všetko preto, aby sa to neopakovalo. Uvidíte, keď tá štruktúra bude vybudovaná, bude fungovať, lebo ešte nemáme, že ľudské práva sú plne uznávané v rámci štruktúry. A môžem vás ubezpečiť, máme potrebnú expertízu, to na čo pýtali viacerí rečníci a e, určite nechceme, aby to nebolo dobre zastúpené. Chceme to mať ako určitú červenú líniu, ktorá bude všade. A každý sa bude môcť o tom presvedčiť. Toto by som chcela dosiahnuť počas môjho obdobia. a Som 100% na to spraviť. Samozrejme, bude si to vyžadovať čas, sú tam určité veci, ktoré nemôžem spraviť tak, ako by som si želala, ale spravíme všetko, čo bude v našich silách. Pre mňa je dôležité, aby tento parlament chápal, čo chcem spraviť a ja sa budem snažiť toto spraviť. Bude to z zodpovednosti každého. Je nutné to monitorovať, hodnotiť nebude to niekde zatlačené do kúta. Nebude to iba zodpovednosťou niekoľkých ľudí, ale všetkých v rámci SVČ. To znamená, že uvidíte čoskoro tú štruktúru a všetci budete môcť e, o tom presvedčiť. Čo sa týka pracovných skupín a predsedov týchto skupín, tam budú určité vymenovania, tam budú ľudia, ktorí budú zodpovední za ľudské práva a to môžem nadviazať na to, či tí ľudia by mali sedieť v hlavných mestách alebo v Bruseli. Tým sa budeme musieť zaoberať. No a potom na záver mali sme tu určité škole, školiace podujatia pre šéf vedúcich delegácií a hovorili sme o ľudských právach. Oni sú si veľmi vedomí svojich, svojich zodpovedností. Poprosím vás, aby ste prijali, že je to fundamentálnou súčasťou štruktúry a my sa budeme snažiť to spraviť tak, aby to bolo v zodpovednosti každého. Druhá vec sa týkala tej šírky tých tém a tých záležitostí. E, niekto, boli tu spomenané náboženské otázky, toto je tiež dôležitá otázka. My sme o tom diskutovali aj na Rade ministrov zahraničných vecí. Kolegovia spomínali to, ako je nutné sa zamerať na práva žien, detí, bisexuálov, homosexuálov, transexuálov a Dôležité je, aby vo všetkých krajinách sa hovorilo o tom, aké sú dôležité základné práva. Dôležité je, aby sme, vlastne toto bolo našim východiskom a dôležité je, aby sme vlastne takto vybudovali SVČ. Tretia vec, tá sa týka toho, čo uvidíme, ako sa bude vyvíjať. Dôležitá je naša práca, ktorú vykonáme na medzinárodnej úrovni. Medzinárodný trestný tribunál, tribunál to je tiež veľmi dôležitý orgán, dôležité je ratifikovať stanovy. My sme napísali list každý, do každého štátu, kde to ešte neratifikovali, len priamo napísali list a oni nám musia na to odpovedať. Podobne v valnom zhromaždení OSN je tu snaha rozšíriť moratórium na trest smrti. Toto je zásadná časť tej práce, ktorú vykonávame. Je to niečo všeobecné, je to niečo, v čo veríme a je to niečo, na čo sme mali ďalej pracovať. Takže tri oblasti. Dôležité je zabezpečiť to, aby štruktúry a ľudia vedeli a chápali, čo je vlastne jadrom ich práce. Po druhé, musíme pokryť všetkých v rámci tej našej práce, vlastne ľudských práv a potom sú tu tie oblasti, kde môžeme dosiahnuť niečo nové. No a potom ďalší bod. Dôležité je postupovať prakticky, hľadať inovatívne možnosti na to, aby sa presadilo naše posolstvo. Chceme byť e, kreatívni, chceme spolupracovať s ľuďmi v rozličných štátoch, s obajcami ľudských práv a bez ohľadu na to, kam chodím, e, my sa snažíme byť inovatívne, kreatívne, snažíme sa otvárať ľudskoprávne otázky a snažíme sa zdôrazňovať, čo je dôležité. Sú tu prehlásenia mňa, ako aj členských štátov, inštitúcií EÚ. Snažíme sa hľadať cesty, ako môžeme čo najlepšie riešiť tieto otázky, ako sa môžeme zamerať na jednotlivcov, organizácie. Je tu teda kolektívna vôľa dosiahnuť niečo nové. Ďakujem. Ďakujem pani Aštonová. A teraz Dám slovo pani Andrikiene, ktorá je spravodajkyňou dve minúty. First... Ďakujem pekne, pani predsednička. Bolo mi povedané, že tlmočenie do angličtiny môjho príhovoru nebolo veľmi presné, čo mi veľmi lúto. To, čo ja chcem spraviť hneď po tejto rozprave, ja preložím môj príhovor do angličtiny a pošlem to všetkým kolegom, ako aj vysoké predstaviteľke. Po druhé, Chcela by som sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa zúčastnili dnešnej rozpravy. Ďakujem pekne za ich pozitívne hodnotenie, ako aj za kritické poznámky. Sa týka kolegov Obermajer a Poreba, tí, ktorí hovorili o kresťanských menšinách v jednotlivých štátoch. Táto otázka nie je zohľadnená správe, teda ho, toto hovorili, ale je tam preto článok 126, ako aj ďalšie kde je celá kapitola, vlastne, ktorá hovorí o slobode vierovýznania, ako aj o e, kresťanských menšinách. No a na záver chcela by som ubezpečiť pani Ashton, že Európsky parlament bude veľmi úzko sledovať prácu ESVČ a budeme kritizovať neefektívnosť a nedostatočné kroky, ktoré sa budú vykonávať, respektíve vykonávať v oblasti ľudských práv. My nie sme spokojní s tou skutočnosťou, že Európska únia stále ešte nemá jasné benchmarky na posúdenie, či nejaké kroky v oblasti ľudských práv viedli k výsledkom alebo nie. Rovnako sme vyjadrili aj, aj nespokojnosť a nedostatočný pokrok v rámci dialogov o ľudských právach. Pani Ashton, Európsky parlament sa snažil dosiahnuť spoločný, spoločný názor na ľudské práva. Európsky parlament je jednotný, čo sa týka podpory demokracie a podpory ľudských práv vo svete. Zároveň je to dôkazom aj toho, že tie dni, kedy parlament iba pritakával rade a komisii, už tieto dni už sú za nami Európsky parlament dôležitý hráč v oblasti ľudských práv a všetci, ktorí posíba v tejto oblasti, eh, sú si toho vedomí. Ďakujem pekne eh, za všetky príspevky v rámci rozpravy. Ďakujem pani Andrikiene. Rozprava je uzavretá. O správe budeme hlasovať zajtra o 12.00. A ešte malé oznámenie, skôr ako pristúpime k následovnej rozprave. Francúzske orgány nás